Right, good afternoon everyone, ladies and gentlemen. It's 10 past 3, we better get starting. Dobrý deň všetkým, už eh, je 10 minút po tretej, takže začneme naše dnešné zasadnutie. na úvod eh, tu máme hneď eh, pod prijatie programu schôdze. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak týmto považujem program schôdze za schválený. Bod číslo 2, oznámenie predsedníctva. Žiadne, takže môžeme pokračovať bodu 3 výmena názorov z ESVČ o situácii na Maldivách. Chcem privítať medzi nami nášho horstia distu, ktorý zodpovedá za Pakistán a ďalšie krajiny vrátane Maledív. Ďakujem veľmi pekne, že ste mohli prísť, aj keď ste mali málo času na to. zo skupiny GUE a NGO ma kontaktovali a informovali, že by sme mali zaradiť situáciu na Maledivách do našeho programu. Ďakujem za to a myslím, že všetci súhlasíte s tým, že vývoj na Maledivách bol veľmi e, a vidíme tu aj radikalizáciu spoločnosti, zahraničných bojovníkov a podobne a aj znížený rešpekt pre základné práva. A Jamim Rashid písal o vplyve náboženských extrémistov v krajine a prispel k tomuto negatívnemu trendu. Takže by som vás sa, pán Krista, požiadať, keby ste sa vyjadrili k situácii na Maledivách a potom budeme ďalej diskutovať pánom Skrislerom túto tému, ak s tým súhlasíte. A máme čas preste do pol štvrtej, takže málo času, tak buďme čo najrychlejší a najúspornejší. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj sa teším, že som mal túto príležitosť e, sa s vami podeliť o situáciu na e, Maledivách a chcem povedať, že Maledivy v roku 2008 prešli veľmi dobrou tranzíciou z, z autokratického systému do viacstranického demokratického systému, ale od nástupu súčasnej vlády pod prezidentom Jemenom sa ľudskoprávna situácia e, zmenila a vyvoláva v nás obavy. Mnohí opoziční vodcovia sú vo vezení alebo majú obmedzenie pohybu v dôsledku kontroverzného protiteroristického zákona z roku 2015 potom dochádza k obmedzovaniu slobody e, vyjadrenia a združovania. Média sú vystavované zastrašovaniu a obťažovaniu. Taktiež nás trapí posledné rozhodnutie Najvyššieho súdu na Maledivách, kde podľa tohto rozhodnutia bude mať súd právo určiť legitimnosť parlamentných rozhodnutí. To znamená, že sa obmedzuje úloha parlamentu a preberajú niektoré jeho právomoci. Ďalšia obava sa týka tak moratória na trest smrti, ktorý vláda držala už dlho. Avšak nedávno súčasná vláda sa zavezuje verejne, že obnovy popravy. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, tak uznávame úsilie vlády zlepšiť inštitucionálny aj politický rámec krajiny, ale vidíme veľké z nej užívanie a použitie násilia a podobne. Pokiaľ ide o terorizmus a násilný extrémizmus, to je priorita vlády, tak tu došlo k eh, pozmenujúcemu návrhu eh, teroristického zákona z roku 2015, kde je trestným činom snaha vstúpiť, vstúpiť alebo snaha financovať či financovať teroristické aktivity. A vzhľadom na veľký počet e, európskych turistov, ktorí cestujú každý rok na Maledivy, asi pol milióna, tak e, Európska únia chce spolupracovať s Maledivami aj v tejto oblasti. Pán predseda, už ste spomenuli prípad brutálneho zavraždenia maledivského blokera a ľudskoprávneho aktivista pána Džajmena Rašida v apríli 2017. Pán Rašid bol cieľom viacerých vyhrážok smrťou za satirické komenty k spoločensko-politickým otázkam, ako aj za to, že obhajoval sekularizáciu a maledivská policia nedávno zatkla siedmých podozrivých, ktorí sa mohli zúčastniť tohto trestného činu. Všetky tieto veci, ktoré som spomenul, a dokonca ešte viac, vyvolalo počas tretieho politického dialogu medzi EÚ a Maledivami, tu bol hostiteľom Maledivské ministerstvo zahraničných vecí 23. maja 2017, tak Maledivy už nemajú žiadnu pomoc EÚ na rozvoj a EÚ ani nie je prítomné alebo zastúpené na Maledivách, ale myslíme si, že sú príležitosti v oblasti dialogu a spolupráce s maledivskou vládou a chcel by som niektoré z nich spomenúť. Poprvé, EÚ by mala využiť svoj vplyv a tlačiť na maledivskú vládu, aby lepšie vyhodnocovala hrozbu radikalizácie na ostrove. EÚ by mohla pomôcť svojim protiteroristickým centrom pri budovaní, e, budovaní kapacity na potlačanie takých podnecujúcich rečí. Pripravujeme aj protiteroristickú konferenciu na Maledivách ešte pred koncom tohto roku a náš e, pán e, Kerkové, koordinátor protiteroristických činností, tam vystúpi, bude pozvaný. Ďalej sme tlačili aj pre reformy volebného systému v súlade s predchádzajúcimi našimi pozorovateľskými misiami a ich závermi, aby najbližšie e, voľby boli dôveryhodné, transparentné a inkluzívne. Prezidentské voľby sa majú uskutočniť v roku 2018 a EU tam chce vyslať svojich pozorovateľov. Maledivská vláda tiež pozvala EÚ na strednodobé hodnotenie alebo hodnotenie strede lehoty. To bude potom vychádzať aj z odporúčaní z roku 2013, kde sme boli pozorovateľmi prezidentských volieb. Ďalej pokračujeme v podporovaní pokroku pri ľudskoprávnych právach, sloboda prejavu zhromaždenia a, a chceme, aby bol priestor pre aktivity opozície aj občianskej spoločnosti. Mali by sme aj spolupráci zdôrazňovať e, právny štát, e, delbu moci v štáte. Pán predseda, Maledivská vláda chce spolupracovať s EÚ na implementácii súboru opatrení e, expertnej misie sudcov, ktorú financovala EÚ v roku 2016. Táto misia sa zaoberala reformou právneho rámca na Maledivách, ako aj súdnou praxou a jej reformou. Druhá expertná misia by mohla obsahovať napríklad aj poradenskú činnosť pre najvyššieho štátneho zástupcu generálneho prokurátora. Ďalej tlačíme na vládu Maledív, aby udržala moratórium na trest smrti, e, pretože to je jeden z krokov na ceste k zrušeniu trestu smrti a mali by sme presadzovať politické zastúpenie aj ekonomické zmocnenie žien, práva žien a ukončiť ukončenie ich e, diskriminácia, zneužívania a používania nasilia voči, voči ním. EÚ má naďalej pracovať s maledivskou vládou v oblasti zmeny klímy. Tam patrí aj spolupráca na medzinárodných fórach a podpora dlhodobých stratégií na vytvorenie udržateľného hospodárstva s e, obnoviteľnými energiami. Ako viete, Maledivy vedú Alianciu malých ostrovných štátov. A toto je práve jeden z tých príkladov pozitívneho charakteru, ktoré môžu Maledivy zohrávať na medzinárodnom fóre a EÚ spolupracuje aj s nimi proti nezákonnému, nenahlasovanému, neregulovanému rybolovu. Je to mladá demokracia, vynárajúca sa demokracia a preto Maledivy podľa mňa budú mať ďalej problémy a my im môžeme pomôcť pri ich riešení a prekonávaní. Ak nemáme rámcovú formálnu dohodu s Maledivami, tak v takejto situácii odporúčame pravidelný dialog s vládou a mali by sme využiť e, snahu o spoluprácu s nami a mali by sme ich povzbudzovať v ich úsilí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Chrysler, za vaše vyjadrenie. Štyria kolegovia by sa chceli vyjadriť. Pán Dažant, pán Cery, Ising a Lambert. Nech sa páči. Len títo štyria, nikto viac. Budeme mať jedno kolo a dve minúty každý a potom, druhé ko, potom dáme čas pánu Krislerovi, aby mohol odpovedať. Arno Daržan, prvý, prosím. Pekne, pán predseda. Nebudem sa vyjadrovať vo svojom mene, ale v mene pána Kukana, ktorý viedol pozorovateľskú misiu v roku 2014 a chcel sa dnes vyjadriť. Prečítam vám jeho statement. Pozorne sledujem vývoj politickej situácie na Maldivách od uskutočnenia našej pozorovateľskej misie v roku 2014. Mám v pláne navštíviť Maldivy aj ešte v priebehu tohto roka. Som rád, že maldivské orgány e, povolili vycestovanie tejto e, delegácie. Je dôležité viesť konštruktívny dialog e, a tiež diskutovať o plnení správy je to ešte dôležité vzhľadom na to, že Maldivy absolvujú v roku 2018 ďalšie voľby. Teším sa na vzájomnú spoluprácu eh, vo všetkých oblastiach od roku 2015. Sme zaznamenali zložitú situáciu pre výkon niekoľkých uplatňovania niektorých základných práv, ako napríklad sloboda prejavu a eh, združovania. Opozícia by mala mať možnosť vykonávať svoj mandát a plne sa zúčastňovať demokratického fungovania krajiny musíme pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti. Tiež stav mediálnej slobody je dosť problémový v krajine. Zaznamenali sme tiež prípady zastrašovania novinárov a tiež obmedzenie ich činnosti. Začiatkom tohto roka sme zaznamenali tragické úmrtie blogera Rameda Jašida. a Hmerinu a naďalej je nezvestný. Preto vnímam dnešnú diskusiu ako veľmi správne načasovanú. Mali by sme naďalej pozorne sledovať vývoj situácie na Maldivách. Ďakujeme pekne, pán Danža. Teraz pán Panceri. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Kríslerovi za to, že nám popísal celú situáciu veľmi dobrá aj takisto aj pre situáciu, pokiaľ ide o ľudské práva na Maledivách. Chcem zdôrazniť otázku tresta, trestu smrti po 60 rokoch moratória. Potrebujeme, aby sme oveľa rozhodnejšie sa k tomu postavili. Pán predseda, jasne sme stanovili a povedali, že musíme niečo s tým robiť, pretože opätovne maledivské orgány chcú pristúpiť eh, k trestu smrti. Častokrát ide o mladistvých, je to štvrtina eh, uväznených, ktorým hrozí trest smrti. Preto je dôležité, aby sme vyslali jasný signál proti tomuto rozhodnutiu. Chcem vás požiadať, aby sme naše stanoviská zaslali, aby mohli byť do úvahy zobraté dokonca asi aj osvetovú kampaň naštartovať tým ľuďom, ktorí navštevujú ako turisti Maledivy, že toto všetko môže podmieniť rozhodnutie maledivských orgánov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Teraz pani Lucy. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na vzhľadom na ďalší demokratický vývoj sa mi zdá po tom rozhovore, ktorý som mala s viacerými predstaviteľmi opozície, veľmi dôležité, aby sme zabranili tomu, že do najbližších volieb, ale samozrejme aj neskôr, ale teraz je to aktuálne v tejto dobe, aby sme zabranili vyradeniu ďalších opozičných politikov, pretože ak budú všetci zavraždení alebo v base dovtedy, tak všetky si, si, môžeme si odpustiť všetky misie, pozorovateľské misie, potom nebude čo pozorovať, už nebude opozícia. Takže ako by sme mohli na toto pôsobiť, to je jedna otázka, lebo to, že sa konštatuje, že chyba sloboda tlače, to sa mi zdá také veľmi meké. Takže táto otázka, ako to urobíme, aby sme boli v kontakte a vyvíjali tlak, to je diplomaticky vždy veľmi náročné. ako cestou teda pôjdeme, ako sa rozhodneme? A potom ešte otázka terorizmu. Raz ste povedali, že vláda kladie dôraz na boj proti terorizmu, ale ja sa chcem spýtať, čo chápe vláda pod terorizmom. To nie všetci rovnako definujú. Keď si zoberieme napríklad Erdoána, tak on cháp, eh, chápe už aj odborárskú činnosť ako terorizmus a eh, odborári sú vo vezení. A pritom E, vidíme, že z Malediv je najväčší počet e, zahraničných bojovníkov v Dajši a je to vývoj, ktorý naberá na obrátkach, tak to je niečo, čo spolu celkom dobre nehraje. Ako je to? Tak buď vláda nekoná, alebo to nie je pravda. Ako to je? A potom je tu ešte aj tá otázka na môjho kolegu a síce, či by sme sa mali usilovať o prijatie nového uznesenia, keďže od minulého roku sa tá situácia veľmi zmenila. Ďakujem, ďakujem pani Lozing a teraz pani Lambert za zelených, nech sa páči. Som tu ako predsednička delegácie kde sú a kam patria aj Maledivy. Ak by sme mali prijať uznesenie, tak aký by mala účinok, sa musíme spýtať. A ja si myslím, že predchádzajúce uznesenia boli bez účinku. Mňa skôr zaujíma, ako EÚ rozvíja svoje vzťahy s Maledivami pretože my máme kontakty s ambasádou v Sri Lanke a vieme, že veľmi často je pre veľvyslancov veľmi ťažké vykonávať prácu v susedných krajinách, pretože musia odôvodniť každú letenku, ktorú si kúpia. Takže myslíte si, že rozvíjanie vzťahov so Saudskou Arábiou je niečo, čo má hlboký dopad na, alebo je niečo, čo je srdcovou záležitosťou Maledív, alebo len terajšej vlády. Ďakujem. Takže štyri otázky a teraz vaše odpovede. Ďakujem veľmi pekne za všetky zaujímavé otázky. podporujeme mm, doplnkovú misiu pána Kúkana. Myslím, ak sa nemýlim, tak je to naplánované na september zhruba. Sme v kontakte eh, s pánom Kúkanom. Plne podporujeme teda jeho delegáciu, jeho cestu. Plne podporujem jeho vyhlásenie. Myslím, že v tomto naozaj môžem povedať, že spolupracujeme navzájom. Ďalej, čo sa týka trestu smrti, súhlasíme, že musíme vyslať k tomuto jasnejšie signály, zaujať silnejšiu pozíciu. Vláda už e, dosť dlho vydáva tieto verejné vyhlásenia že sa chystajú opätovne započať s popravami. Zatiaľ k tomu nedošlo, ale musíme byť v tomto smere naozaj ráznejší. Už eh, sa na to upozornilo, bolo to aj eh, témou eh, pri stretnutí našich zastupcov na Maledivách minulý mesiac. Bolo to jednou z prioritných téma a tiež sme jednoznačne zdôraznili, aké zásadné stanovisko v tomto smere má Európska únia, ako jednoznačne odmieta použitie trestu smrti. E, považovala som veľmi za zaujímavé vaše vyjadrenie. Chcel by som ešte doplniť, že turisti by na to mohli byť upozornení, Budeme sa musieť zamyslieť nad tým, ako by sme sa k tomu mohli postaviť konkrétne v praxi. Ďalej otázka pani Lezing. Je pravda, že dialog s opozíciou je zložitý, ale prebieha. Vedieme dialog s opozíciou, za zastupcami občianskej spoločnosti taktiež Dostávame tiež e, správy o tom, aké je pre nich zložité vôbec fungovať. Teda na jednej strane je ťažké podporovať vládu, aby vytvárala rovnaké podmienky pre všetkých, spravodlivé prostredie. Zároveň totiž existuje v istom zmysle celená politika vlády v podstate eliminovať niektoré časti opozície, tak aby sa nemohli zúčastniť aj nadchádzajúcich volieb. V našom dialógu musíme byť neoblomní, rázni v tejto veci. Musíme jasne upozorovať na to, aké sú očakávania Európskej únie v súvislosti s blížiacimi sa voľbami ktoré by mali prebehnúť eh, na budúci rok. Terorizmus je tiež vysoko na zozname priorit vlády. Aj tu však žiadame, aby nám vláda poskytla lepšie definície toho, čo presne eh, myslia pod pojmom teroristi, podľa ich definície, čo to presne zahrania, dajme tomu, chceme získať zoznam, koho presne považujú za príslušníkov teroristických skupín, čo presne podľa nich definuje takéto, takéhoto príslušníka teroristických skupín, na základe čoho sú schopní označiť maledivského občana za teroristu. To zatiaľ to tiež nie je celkom jasné. Uh, a na základe tejto širokej definície sa tento zákon môže vzťahovať na veľmi širokú skupinu občanov. Ďalej pani Jean Lamberts. Jej vyjadrenia v podstate dosť e, vystihujú aj našu dilemu, ako rozvíjať efektívne politické vzťahy s Maledivami ako som už spomenul, my sme v úzkom kontakte s mladými Nemáme však zastúpenie v malé Dialóg je naozaj zložitý, neprebieha pravidelne. Chceli by sme byť trvalo prítomní na Maldivách, aby sme dokázali lepšie reagovať na všetky výzvy, ktoré s krajinou súvisia. Ale z rozpočtových dôvodov, ako viete, sa to asi nedá príliš konkrétne predpokladať v najbližšom období. Čo sa týka Saudskej Arábie, vznikajú tu isté vzťahy aj na základe kultúrnych eh, spoločných črtov, ale sú tam aj dosť značné podnikateľské záujmy. Aj toto je treba zohľadniť. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujeme, pán Chrysler, za to, že ste prišli na schôdzu nášho výboru. Myslím, že to boli veľmi cenné informácie pre nás všetkých. Ak sa bude vypracovať ďalšie uznesenie, politické skupiny budú musieť rozhodnúť o jeho obsahu. Samozrejme, nie je to na nás, na našom výbore. Chcel by som však vyzvať politické skupiny, aby sa aspoň tejto téme venovali, či to má zmysel alebo nie. Ďalej prejdeme k bodu 4 na našom programe. Máme presne 15 minút. Ide o ustanovenie nástroje na podporu stability a mieru. Tento bod sa bude e, týkať preskúmania pozmeňacích návrhov a ďalších krokov na úpravu legislatívneho návrhu na zlepšenie fungovania nástroja na podporu stability a mieru. Ide o štvrtú výmenu názorov v našom výbore po tom, čo prebehla diskusia e s ESVČ a tiež s komisiou 21. marca a tiež po preskúmaní návrhu správy 2. mája. Pre, bolo predložených 99 pozmeňacích návrhov do lehoty 8. mája spolu s desiatimi návrhmi spravodajcu v návrhu správy. Teraz by som dal slovo spravodajcovi. Nech sa páči, pán Arnaud Danža má slovo. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný, pretože sme o tom už diskutovali, ako ste už pripomenuli dvakrát o tomto texte. V tomto fóre a veľa diskusí sme aj mali s kolegami v, rôznej skupin, v rôznych skupinách. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na týchto diskusiách. Ako som to už povedal, keď som predkladal túto správu, ide naozaj o technickú správu v, v, v právnom slova zmysle. A z môjho hľadiska je veľmi dôležité to, že budeme môcť aplikovať tento text za rozumných platnej lehoty, pretože je to užitočné a je to aj efektívne, preto aby sme mohli v e, ťažkých e, krízových e, priestoroch, ako je Mali alebo Stredoafrickej republiky, používať tento efektívny nástroj. Tento nástroj nám uľahčí naozaj našu prácu a ľudia ho očakávajú. Personál našich misií čaká na tento nástroj, takisto aj zastupcovia tretich krajín, ktorí ho potrebujú. Je to naliehavé a z tohto hľadiska chcem povedať, že ide o naozaj technickú prácu, ktorú sme museli na tomto texte odviesť. Avšak pri tých diskusiách sme mali príležitosť na na politické diskusie, čo naozaj legitímne. A e, predložené tu boli jasné názory. Niektoré skupiny sa domnievali už od začiatku, že právnym základom tohto textu tento nie je zabezpečený a je teda potrebné mať taký diferencovaný prístup od toho, ktorý som si ja zvolil. Toto plne rešpektujem. Ďalšia skupina eh, bola za moje odporúčanie, za to ďakujem. A potom sme mali veľmi zaujímavú diskusiu, aspoň si myslím, so skupinou socialistov a demokratov ohľadom rozpočtovej ako aj politickej dimenzie tohto textu. Rešpektujem samozrejme tieto dve dimenzie a myslím si, že budeme musieť si uvedomiť, o čom vlastne teraz rokujeme, o tom budeme musieť aj to odhlasovať a bude to pokrývať tri nasledujúce roky. A je pravda, že niektoré námietky, ktoré boli predložené hlavne zo strany kolegov socialistov, sa týkali práve udržateľnosti z rozpočtového a politického hľadiska tohto nástroja. Ja chápem tieto pripomienky. A myslím si, že tá diskusia sa ešte vráti. V budúcnosti určite budeme potrebovať, aby komisia a rada, ak chcú zabezpečiť trvalosť tohto nástroja, predložili na stôl nový návrh. A tiež si myslím, že z tohto hľadiska tie námietky alebo poznámky, ktoré boli predložené, boli zohľadnené. Preto by som navrhol, aby sme sa zamysleli nad tým, či to môžeme implementovať kompromisnú časť, kompromisné znenie, ktoré by umožnilo tak prijať veľmi rýchlo, čo najrýchlejšie ten text, ktorý máme pred eh, očami, aby sme ho zachovali čo najviac v tej pôvodnej forme. Z môjho hľadiska to zabezpečuje určité právne rozpočtové záruky. S tým, že to môže mať a tuto akceptujem žiadosť niektorých skupín, že tie e, fondy, ktoré budú použité na tento nástroj, nebudú pochádzať z nástroja pre rozvoj a spoluprácu. A tuto sa zavezujem za to, aby sme tak spravili v tom kompromisnom znení návrhu, ktorý chceme prijať. Takže nachádzame sa v tomto stave veci, ak tento politický kompromis k pôvodnému textu nebude môcť byť prijatý, tak e, potom budeme o tom hovoriť. E, na, hovorili sme o tom na poslednom stretnutí tieňových spravodajcov. Budeme musieť e, predložiť taký kompromisný návrh, ktorý by zahrnul čo najviac návrhov na pozmeňujúce znenia, aj keď niektoré stanoviska veľmi ťažko môžeme presadiť. Takže v takomto v takejto situácii sa nachádzame. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Danža. Ide o tretiu výmenu názorov v našom výbore. Máme len 15 minút dispozícii, ale mám viacero kolegov, ktoré by sa chceli vyjadriť. Pán Mamikinš, pán Flagenstein, pán Líc, pán Vistisen, pani Vautmans, pani Lochbiller, pani Lösing a pán Kava. Pán Carver, prosím naozaj o stručnosť. Ideálne bolo, ak by ste sa vmestili do minúty. Začneme tým, že dáme slovo tenevým spravodajcom. Najskôr e, spravodajca za výbor DV, pán Veurunen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa zúčastnil stretnutia tenevých spravodajcov. Pod vedením pána Danžana predložil dva kompromisné návrhy. Jeden sa týkal vylúčenia DCI, druhý sa týkal otázky e, zamietnutia. Ja som tieto dva pozmeňovacie návrhy predniesol um, ehm, tému stretnutie spravodajcov uh, výboru DV. Tiež sme absolvovali diskusiu, dohodli sme sa, čo sa týka vylúčenia DCI a tiež uh, sme predniesli dva návrhy, ako posilniť aspekt rozvoja jednak uh, kombinovateľnosť a tiež, aby sme dali presnejšiu definíciu podmienok pozitívne či negatívne zoznamy toho, na aké účely sa môže využiť financovanie. Tiež sme vyzvali odborníkov z komisie a SVČ. Pozvali sme ich zajtra na našu schôdzu, aby sa vyjadrili tak, aby sme sa dopracovali ku kompromisu. Plánujeme hlasovanie v výbore DV na budúci pondelok popoludní. Takáto je teda situácia. Teda jednomyselnosť eh, hľadiska vylúčenia DCI a potom dva rôzne modely, ako posilniť aspekty politiky rozvoja. Ďakujeme pekne spravodajcovi za DV a teraz ste nevyspravodajcovia, najskôr pán Mamikinč. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Viacero diskusí prebehlo e, na úrovni tých spravodajcov o novom nástroji na podporu stability a bieru. Ako tomu e, často býva, tu v parlamente máme rozličné postoje. Zastupcovia niektorých politických skupín sa vyjadrili, že ich skupiny nepodporia tento legislatívny návrh a väčšina účastníkov je ochotná e, podporiť, ale je potrebné prejednať niektoré základné prvky Mnoho členov našej politickej skupiny SAD tu v parlamente zamieta myšlienku sťahovať prostriedky z rozvojových účelov na financovanie tohto nástroja. ide o vysoké sumy, ale nedá sa previdať, aké veľké sumy sa budú zvažovať do budúcna. Podľa mňa je to zásadná chvíľa. Verím, že nás podporia kolegovia v tejto veci. Ďalšou problémovou otázku je kritérium na uplatnenie tohto nástroja E, už naši kolegovia predložili aj návrhy, najmä čo sa týka mechanizmu na to, aby sa predušlo nedorozumeniam, keď sa bude hlasovať o návrhu tu v parlamente a tiež v budúcnosti, keď bude implementovaný nový nástroj. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Mamikiš. A teraz pán Vistisen, náš, náš podpredseda ako tenevý spravodajca. Ďakujem za všetku odvednú prácu. Naše Obavy sa vždy týkali toho, že ak by tento nástroj sa ukázal ako efektívny, musíme nechať istý priestor na plnenie a aby sa to všetko stihlo vyskúšať v praxi. Ja chápem rôzne obavy z rôznych strán, čo sa týka organizácie ďalšieho postupu, aké veľké, aké malé sumy, ale ak tomu nedáme priestor na to, aby sa to využilo, tak ako to bolo naplánované, tak si nemyslím, že má veľký zmysel vôbec vytvárať tento nástroj. Teda z pohľadu ECR tvrdíme, že je na mieste vyhodnotiť e, túto rovnováhu po tom, čo budú dispozície všetky kompromisy. Dúfame, že sa nám to podarí naďalej podporiť, pretože pôvodná myšlienka je dobrá. Komisia má dobrý zámer vyskúšať to v týchto časoch. Ak by to však e, ostalo v platnosti s toľkými obmedzeniami, tak pochybujeme o tom, čo by sa to vôbec dalo využiť a nevidíme preto veľký zmysel v zavázení tohto nástroja. Teda Takto vnímame my túto problematiku v mene našej politickej skupiny a takto to budeme komunikovať eh, aj spravodajcovi. Ďakujeme pekne. Ďalej pani Vautmans, eh, tieňová za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Najskôr sa aj ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho usilovnú prácu na tejto zložitej téme. ALDE súhlasí s smerovaním správy. Budeme spravodajcov naďalej podporovať. Tiež ceníme konštruktívny prístup všetkých ostatných tieňových spravodajcov a tiež to, že viacero aspektov stanoviska DV bolo zohľadnených. Teší nás, že nástroj na stabilitu a mier bude predmetom revízie a že budovanie kapacít vojenských aktérov bude možné v prípade dodržania niektorých eh, vynimočných eh, okolností eh, keďže rozvoj nie je možné zaručiť bez bezpečnosti a stability a naopak. Preto tieto aspekty sú všetky rovnako dôležité. Súhlasíme so spravodajcom a s komisiou, že v tých okolnostiach podpora e, vojenského zásahu je nevyhnutná. V neposlednom rade sme tiež za tento návrh, keďže to poskytuje možnosť zakomponovania Európskeho parlamentu do e, tejto činnosti, teda chceme umožniť komisii pokračovať v tejto práci aj naďalej. Ďakujeme. Ďalej pani Lözing za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. My sa chceme predať k argumentácii skupiny SAD, avšak chceli by sme to vnímať aj z trošku širšieho pohľadu. Nejde tu len o prostriedky z rozvoju pomoci, ide o zásadné využitie prostriedkov e, z európskeho rozpočtu na vojenské účely. A tu naozaj nechápem, tak ako už e, môže povedať spravodajca, že správneho hľadiska, že sa nachádzame na e, istej pôde, pretože podľa um, právnych hodnotení e, vychádza, že tento návrh nie je v súlade so všetkými aspektami. Tiež právny odbor rady, ako aj právny odbor Európskeho parlamentu dospeli k tomuto záveru vo svojom hodnotení. Teda ja to naozaj nechápem, toto jeho stanovisko. Aha, minúta už uplynula. Dobre. Takže to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Ďalej pani Lochbiller za zelených. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť o mene Bodil Valero, ktorá je našou tenevou spravodajkyňou, e, ktorá tu však dnes nemôže byť prítomná osobne. Berieme na vedomie, že by pán spravodajca ste všetky svoje pozmývacie návrhy stiahli a a e, teraz e, v podstate bez akýchkoľvek výhrad podporujete návrh komisie z júla 2016. Je to dosť zásadný obrad a chceme vás vyzvať, aby ste preskúmali, či by nebolo vhodné celý návrh komisie spochybniť Návrh komisie totiž podľa nás právneho hľadiska neobstojí, tak toto skonštatoval aj právny odbor parlamentu v auguste 2016. Nám zeleným nejde o nič ideologické, ide tu o to, aby sme vypracovali legislatívu, ktorá bude splňať rámcové podmienky a tiež ktorá bude zodpovedať rozsudkom súdneho dvora v tejto veci. Komisia sa rozhodla proti eh, akýmkoľvek iným posudkom obísť právo a my nechceme obhajovať jediný nástroj eh, na civilné potlačenie konfliktov, ale tiež eh, chceme najmä apelovať na to, aby sa dodržovali princípy právneho štátu. A teraz sa obraciam na skupinu SAD. Myslím, že môžem povedať, že sme veľmi sklamaní, že si myslíte, že ide len o stiahnutie prostriedkov z účelov pre rozvoj. Ide tu o, o mnoho širšie súvislosti a je pre nás veľkým sklamaním, že to takto nevnímate. Ďalej pán Carver za FDD. Ďakujem, pán predseda. Ehm, najskôr môžem povedať zásadne, že skepticky vnímam to, či je potrebné, aby Európska únia konala v týchto oblastiach, e, keď získame tie isté výsledky bilaterálnym, multilaterálnym a tiež medzinárodným nasadením. Myslím si, že ehm, európska úroveň je e, zbytočnou úrovňou a samozrejme to len potvrdzuje vaše ambície vojenské zásahy. Všetko sa to robí v mene zahraničnej politiky a rozvoja, čo je podľa mňa úplne hrozné. Čo sa týka tejto správy, som dosť nepokojený nejasnosťou eh, pojmu vojenský eh, subjekt, vojenský hráč. Ide o pomenovanie príjemcu či štátu, ale myslím si, že to nie je dostatočne zadefinované v legislatíve. Myslím, že spravodajca, ak by objasnil terminológiu, dosť by vyhovel mnohým obavám viacerých kolegov e, sme svedkami e, znepokojujúcej situácie aj na Blízkom východe. E, tam sa orientujú mnoho také priamo na nás. Myslím si, že sú veľké nebezpečia v mnohých regiónoch sveta. Mali by sme si uvedomiť, že tento fond jednoducho nie je schopný to riešiť a mali by sme zamietnúť jeho rozšírenie. Ešte dvaja rečníci za SAD na minútu každý kult. Fleckenstein a potom Annelies. A ja sa chcem poďakovať za e, ochotu ku kompromisom, pretože všetci si myslíme, že tento nástroj je zmysluplný a potrebný. Taktiež sa budeme spolu baviť o návrhoch výboru DV a uvidíme, čo sa nám podarí a potom sa bude musieť AFED rozhodnúť, čo z toho môže EÚ prevziať. Máme problémy s peniazmi, to ste akceptovali s financovaním, aj keď to nemusí nejako prejudikovať, čo sa bude diať v budúcnosti, ale zároveň hovoríme, že nezávisle na tom po troch rokoch v rámci strednodobého finančného plánovania treba o tom znovu diskutovať, čo je správne a čo nie je. My sa snažíme s našimi kolegami z Jure dosiahnuť spoločný pohľad, prístup tak aby ešte pred hlasovaním bolo jasné, či máme väčšinu pre tento návrh. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu spoluprácu. Ďakujem, Knuf Fleckenstein. A teraz Annelied. Annelied, ďakujem. Ďakujem za tieto debaty, ktoré tu vedieme. Je to naozaj potrebné venovať im čas E, právne úvahy, aspekty sú veľmi dôležité nielen pre nás, ale aj pre členské štáty. Je dôležité, aby tieto fondy, si aj tie rozvojové peniaze boli mimo. A okrem toho považujem za veľmi dôležité, presne tak, ako spravodajca v DV vysvetľuje nášmu výboru, pozrieť sa aj na to, čo máme konkrétne na stole a E, potom to treba realizovať na konkrétnych návrhoch, napríklad štyri návrhy komisie, čo sa nemá financovať, pozitívny či negatívny zoznam, to je naozaj potrebné a potom uvidíme, e, čo si bude myslieť výbor Júri, ale to všetko ukážu ešte rokovania. Ďakujem, Arne Líc. A teraz by som dal slovo komisii. Pán Hilde Hardeman je tu. Chceli by ste sa aj vy vyjadriť veľmi stručne? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, pán spravodajca, vážení poslanci, poslankyne, chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho podporu nášho návrhu zameraného na zmenu eh, a novelizáciu nástroja pre stabilitu a pier a ďakujem za jeho snahu nájsť schodný kompromis. My si vážime úsilie pána Daržana nájsť dobré riešenie, Chápem aj veľmi dobre navrhované opatrenia. Sme presvedčení, že úsilie spravodajcu bude viesť k uspokojivému riešeniu, ktoré umožní pokrok v tomto procese. Tešíme sa na plodnú spoluprácu v ďalších krokoch a Dúfame, že v spolupráci s radou a parlamentom sa nám podarí presadiť rýchle prijatie tejto novelizácie nástroja na podporu stability a mieru. Ešte by som chcela povedať niečo k trom veciam, ktoré tu zazneli v debate. Je to otázka stability. Účel tohto návrhu je, aby sme mohli podporovať e, vojenské vojska v tých osobitných situáciách, kde armáda zohráva dôležitú úlohu pri zachovaní, vytvorení, znovuobnovení podmienok potrebných pre udržateľný rozvoj v krehkých, nestabilných oblastiach a kontextoch. Tu chcem konkrétne upozorniť na rámec, ktorý hovoria pravidla o udržateľnom rozvoji, nám je pravidlo 16, je tu tá väzba medzi bezpečnosťou a rozvojom a kde je snaha presadzovať, podporovať inkluzívne a mierové spoločnosti. Uplatňovanie tejto zásady, tohto kritéria zabráni podpore armády, ktorá by nesplňala naše požiadavky. E, môžeme podporovať armády len v, e, keď vznikajú napríklad potreby v oblasti humanitnej pomoci a podobne. A podľa CBSD financovanie môže pokračovať len ako príspevok k úradnej, k oficiálnej rozvojovej pomoci. Súčasne 88%, takmer 90% financovania v rámci nástroja na podporu stability a mieru sa vykazuje ako ODA a tento trend bude pokračovať. Okrem toho ešte niekoľko k zoznamu. Prosím, keby ste to mohli ukončiť. Ešte zoznam. Účelom je mať holistický prístup a moji kolegovia, ktorí budú pracovať aj s poslancami, to ďalej rozpracujú. A na záver, pokiaľ ide o právny základ, komis- návrh komisie vychádza z článkov 209 a 212 z EU a preto jeho cieľom je rozvojový cieľ cez ďalšie akty, cez ďalších aktérov, konkrétne armáda. To navrhované opatrenie spada do našeho rámca politiky spolupráce. A teraz posledné vyjadrenie spravodajcu. Nech sa páči, pán Danžan. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili. Chcem veľmi pekne poďakovať obzvlášť skupine ALDE a socialistom a demokratom, pretože to bola veľmi diskusia, ktorá vôbec nebola ľahká, probtežná. Bola tu však neustála vôľa medzi nami dospieť ku konštruktívnemu výsledku, kompromisnému návrhu. Nebudem hovoriť, že ešte sa musíme venovať niektorým detailom, ale proste niektoré veci ešte musíme prediskutovať a dúfam, že nájdeme dohodu. E, nikdy netreba zracať zo zreteľa účel toho, čo tu robíme. chápeme niektoré námietky, ktoré boli predložené hlavne zo strany ostatných frakcií, ale chcem pripomenúť, že pracujeme teraz e, urgentne na takom nástroje, ktorého účelom je byť použitý naozaj v praxi, v teréne. Na tie pred, dvoch predchádzajúcich diskusiách e, sme hovorili o tom, čo sa deje v Mali, kde máme misie našich e, pozorovateľov, ktorí potrebujú a čakajú beznadej na to, aby sme e, im už poskytli reakciu, aby dostali tak lekárske, administratívne alebo vojenské vybavenie. Na tomto pracujeme urgentne a práve preto potrebujeme to nestrácať zo zreteľa. Chápem niektoré námietky, hlavne právna hľadiska, E, myslím, že niekedy boli použité však trošku excesívne, e, pretože neustále e, pripomínanie právnych textov a ich čítanie nás môže viesť do slepej uličky, hlavne zelení tak robili. Takže myslím si, že by sme mali ešte prediskutovať financovanie takisto zoznam týchto podmienok a dúfam, že tu nebude chýba dobrá vôľa, aby sme na ďalšom zasadnutí dospeli k dohode. Ďakujem Arno Danžan. Vám pripomenúť, čo bude ďalej. A fete budeme hlasovať 11. júla. Ďalej budeme mať dve hlasovania. Prvé hlasovanie o správe, kde potrebujeme jednoduchú väčšinu a druhé hlasovanie o rozhodnutí začať rokovania podľa mandátu, kde musí 37, e, 37 členov za, to je e, väčšina. Hlasovanie v pléne pre medziinstitucionálne inštitúcie bude v septembri v Štrásburgu. Dobre. Teraz bod číslo 5. Posúdenie stanoviska AFETu k Európskemu systému pre cestovné informácie a povolenia. To sú aj e, vzťahy s e, občanmi tretich štátov. A musí to byť v súlade s našimi informačnými systémami. Tato toto stanovisko dostalo 154 pozmeňujúcich návrhov, dohodli sa tri kompromisy. Spravodajkyňa pani Bodil Valero za zelených informovala sekretariat, že tu dnes nebude a že niekto vystúpi za ňu. Pani Lochbiller, áno. Takže najprv dáme slovo pani Lohbílerovej a potom tieňovým spravodajcom. Nech sa páči, ďakujem pán predseda. Pani Valeria, ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom z ostatných politických skupín za dobrú spoluprácu aj keď ona a zelení predstavujú menšinové stanovisko. Európsky systém pre cestovné informácie a povolania má poskytovať informácie o cestujúcich, ktorí nemajú vízovú povinnosť. To znamená, cestujúci z tretich štátov bez vízovej povinnosti budú v systéme, môžu podať online tlačivo a uviesť údaje k identite. Niečo porovnateľné ako to, čo majú USA. Hlavná práca parlamentu bude previať vo výbore LIBE. Naše stanovisko AFETu sa obmedzuje len na tie body, ktoré sú dôležité pre zahranično-politické a ľudskoprávne aspekty. Doteraz máme len tri kompromisné návrhy a teraz budem pokračovať v angličtine o detailoch. EP zadala štúdiu o posúdení potreby operabilosti ETIASu. Prišli k záveru, že by sme mali znovu posúdiť návrh komisie a prispôsobiť plán. Štúdia dospela k záveru, že potreba ETIASu nie je jasná pretože už máme existujúce systémy, ako napríklad Schengenský informačný systém a predstavuje to veľký zásah do základných práv. Spravodajca a zelený z EFA spochybňujú celkovú potrebu ETIASu a myslia si, že nariadenie v súčasnej podobe by nemalo byť prijaté. Pani Valeriu predložila najmä pozmenujúce návrhy na odstránenie odkazov watchlistu v článku 29. To je zoznam podozrivých osôb. EÚ už má šengenský informačný systém, ktorý má zastaviť napríklad aj potenciálnych e, teroristov do vstupu. A E, watchlisty ETIASu by predstavovali duplicitu a okrem toho by to predstavovali menej jasné e, kritéria, vytvárali právnu neistotu, za akých podmienok sa ľudia na zoznam dostanú. Spravodajstvo nepotrebuje nevyhnutne viac nástrojov, potrebuje správne nástroje, Et, watch uh, list Etiasu nepomôže nájsť ihlu v sene, kope senia, len zväčší kopu sena. Je tu potom nadbytok údajov a dôsledkom môže byť, že budeme ešte menej bezpeční. Preto by bolo lepšie zaoberať sa existujúcimi možnosťami systému aktívnejšie a tento systém ktorý máme, sa revid, momentálne reviduje a príjmu sa zmeny ešte pred ETIASom. Takto máme príležitosť e, zvyšiť efektívnosť systému bez vytvárania ďalších zoznamov. Dosiahli sme dohodu o kompromisoch, ktoré sa týkajú toho, že ETIAS má byť čo najpriateľskejší používateľom, má mať aj prístup na hlavných miestach odjazdu. Informačná kampaň pred zavedením systému eh, je niečo, čo majú členské štáty, veľvyslanectva a delegácie EÚ v dotknutých krajinách aktívne podporovať. Ďakujem pani Lochbiller a teraz Tieňovi, najprv za EPP, pán Štetina. Ďakujem za slovo, Ďakujem za slovo, dámy a páni. Nariadenie ETIAS figuruje na zozname prioritných legislatívnych návrhov Európskej komisie na tento rok a EPP tento návrh podporuje. Pre mňa predstavuje zavedenie systému ETIAS jedno z kompenzačných opatrení, ktoré vyvažujú existenciu vnútorného šengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Podobné systémy pred EU zaviedli také krajiny, ako sú USA, Kanada alebo Austrália. Ja dúfam, že v súlade s tým, čo Európska komisia vo svojom návrhu uvádza, zavedenie ETIAS povedie k zníženie odmietnutých za žiadosti na územie Schengenu. Malo by to viesť k rýchlejšiemu odbavovaniu a zníženie čakacích lehot na hraniciach a takisto aj posilnenie bezpečnosti k lepšej identifikácii osôb, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. Vo svojich podmenujúcich návrhoch chcem presadiť čo najväčšie zjednodušenie pri podávaní a Vyriadovanie tohto cestovného opatrenia navrhujem napríklad na drámec návrhu eh, Európskej komisie zaistenie možnosti podávať žiadosti o cestovné povolenie aj na hlavných pozemných aj letiskových hraničných prechodoch. Ja sa teda teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajkyňou tohto návrhu a takisto aj s spravodajcami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A za SAD Pán Minefej. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne tak spravodajkyne, tieňovým spravodajcom za túto prácu. O tom, čo musíme dnes e, diskutovať, je opatrenie, ktoré zabezpečí zmeny na vonkajších hraniciach a takisto aj v prístav tretich krajín. Takže treba pochopiť tie e, príčiny tohto. Je treba, aby sme, boli, aby sme posilnili hranice kvôli opätovnom narastu teroristických útokov, takisto aj migračných tokov. E, toto bolo vyjadrené aj v záveroch samitu minulý týždeň. Musí Musíme prijať rozhodnutia, však ktoré nemôžu byť urýchlené, preto treba sa nad tým zamyslieť, pretože to má rôzne dopady. Nie sme proti princípu no, automatickému udelovania povolení k, k cestovaniu, tak ako je to v Kanade, avšak je potrebné mať určité zároky, tak ako to už bolo ilustrované na príkladoch z v textu Ní. E, sú tu rôzne názory politických skupín, podarilo sa nám však e, dostať k určitým kompromisom. Pokiaľ ide o moju frakciu, v našich pozmeňujúcich návrhov sme sa snažili zamerať na priame dopady na vonkajšie vzťahy Európskej únie. Na jednej strane sme zdôraznili, ako je veľmi dôležité, aby sme <clears throat> štátom, ako aj občanom tých krajín, ktoré sú mimo tohto režimu, vysvetlili naše pohnutky. Na druhej strane sme chceli zabezpečiť niektoré, zavedenie niektorých záruk, aby pri uh, získavaní cestovných povolení uh, Eh, aby eh, bolo jasné, eh, že uchovávanie citlivých údajov a takisto aj všetkých hm, ďalších údajov je potrebné zachovať na ďalších 5 rokov, aby všetky tieto údaje, ktoré sú zabezpečované a ktoré sú zaregistrované do automatických systémov, boli k dispozícii. Už sa to aplikuje v niektorých krajinách, ako je to napríklad USA, Kanada, Austrália, avšak Gruzinsko, Ukrajina, ktoré čoskoro už budú mať liberalizáciu bez vízového režimu. Na tie sa to ešte neuplatňuje, takže potrebujeme naozaj eh, eh, všetko urobiť v tomto zmysle v našich vzťahoch s tretimi krajinami, aby sme mali taký systém autorizácie cestovných povolení, ktoré by neohrozili tak nás, ako aj e, nestežili o, e, cestovanie žiadateľom o tieto cestovné povolenia. Aká Európska únia sa bude snažiť rozviať svoje diplomatické vzťahy s týmito krajinami, je treba to zohľadniť. Preto by sme mali ísť týmto smerom a tento návrh by mohol byť ešte zlepšený. Ďakujem. Uh, Ďakujem. A nakoniec liberáli, pán Valcman. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, najprv sa chcem poďakovať pani Valero za jej prácu pre Albe je ETIAS dobrý návrh, správny nástroj na posúdenie, či občania tretich štátov s bezvizovým stykom predstavenie bezpečenstvo pre EÚ. USA, Kanada, Austrália už používajú podobné systémy a vieme, že mnohí e, občania z bezvizových krajín prichádzajú do EÚ a ich náraz bude predstavať 30 takže potrebujeme nejaké informácie o týchto cestujúcich. Preto sme spokojní s návrhom komisie, ale myslíme si, že je veľmi dôležité má tu aj nejaké ochranné opatrenia na ochranu osobných údajov spracovávaných v ETIAS alebo ktoré sa vymieňajú s policajnými a inými zložkami a aby nedošlo k náhodnému svojvoľnému ich využívaniu. Preto sme prišli s návrhmi na ochranu základných práv, keďže ako všetci viete, sa veľmi angažujem v oblasti stratených detí. Máme aj určité návrhy k strateným deťom, aby sa ETIAS mohol využiť ako nástroj, ktorý by pomohol nájsť e, stratené deti. A máme aj pozmenujúci návrh na vylúčenie vzdelávania, to urobili mnohé skupiny. Myslím si, že tam sa musíme dohodnúť a ako viete, Veľa diskusí sme použili, využili aj na to, že či ETIA sa má použiť na nepravidelnú, nezákonnú migráciu. Aj my máme samozrejme viaceré názory, niektorým sa to páči, niektorým nie. Ja osobne som za to, aby sa tento nástroj takto použil aj pri neregulérnej migrácii ale to sa bude preberať najmä v Libe a ja dúfam, že, nájdu tam, e, že tam nájdu riešenie. Takže kompromisy, ktoré máme, s nimi sme tiež súhlasili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto. Chce sa ešte niekto vyjadriť, prosím? Nie. Chcel by som preto ešte pripomenúť, že hlasovanie prebehne 14. júla. Ďalej pristúpime k prvomu preskúpaniu dvoch návrhov, čo sa týka prevádzky a využívania šengenského informačného systému. Keďže tieto stanoviska navzájom súvisia, navrhol by som, aby sme tieto dva body zlúčili, teda bod 6 a 7. 37 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených k stanovisku o využívaní systému SIS v oblasti kontroly hraníc a 86 návrhov bolo predložených k stanovisku o využívaní systému SIS e pri návrate neoprávnene sa zdržavujúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. Dám teraz hneď slovo našej spravodajkyni, pani Hilde Bautmans. Chcel by som pripomenúť, že máme presne 50 minút na tento bod programu k dispozícii. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj si veľmi rýchli dnes. Myslím, že e, budeme takmer potrebovať konia, aby sme vás dokázali sledovať e, v tomto rýchlom tempe. Ďakujem pekne všetkým tenevým spravodajcom za spoluprácu, Prvé stretnutie prebehlo vo štvrtok. Dohodli sme sa na štyroch pozmeňovacích návrhoch eh, kompromisu z hľadiska využívania v systému SIS pri návrate neopravne sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretich krajín a tiež na kompromisných návrhoch pre využitie systému SIS pri eh, kontrole hraníc. Všetky tieto účely sú veľmi dôležité. Aktuálny systém SIS funguje dobre, ale dokázali by sme ho využiť ešte lepšie. Preto Chceme oceniť návrhy komisie. Sme presvedčení, že zmeny posilnia európske kroky v oblasti migrácie a tiež v oblasti bezpečnosti. Kompromisné návrhy, ktoré sme odsúhlasili, sú obmedzené, e, keďže AFED, ako viete, má obmedzené kompetencie v tejto oblasti, ale zahrania to významné prvky. V kompromisoch pre obe tieto témy sme sa zamerali najmä na situáciu príslušníkov tretích krajín a na ich práva. Napríklad za záruky, e, tiež poskytujú informácií tretím krajinám, najmä záruky pre maloleté osoby a podobne. Je našou morálnou povinnosťou e, ako členov výboru AFET e, zohľadniť najskôr situáciu vo výboru Libe, aj keď všetci vieme, alebo mali by sme vedieť, že ľudské práva a ich záruky sú základnými hodnotami Európskej únie. Nemalo by byť nevyhnutné opakovať ich za každým každom dokumente, ale realita nám žiaľ ukazuje inú skutočnosť. Dennodenne dochádza k porušovaniu ľudských práv príslušníkov tretich krajín v EÚ a preto musíme si neustále pripomínať v Únii aj v našich členských štátoch, že máme isté záväzky a povinnosti voči týmto ľudským bytostiam. Situácia je horšia v mnohých eh, neeurópskych krajinách, eh, teda nečlenských krajinách EU, ale toto nemôže byť dôvod, aby sme nechránili, eh, neprejovali úctu týmto ľuďom. Európska únia musí preukázať, že sa dokáže efektívne postaviť k výmene informácií pri dodržiavaní všetkých základných hodnôt a práv. Ja som o tom presvedčená. Toto je jasne uvedené v našom stanovisku a verím, že sa môžeme spolahnúť na vašu podporu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Vautman, teraz sa dostávame k našim tieňovým spravodajcom. Pani Šujca a pán Picula sa hlasia o slovo, ďalej pani Lusing. Dobre, takže najskôr pani Šujca za EPP. Ďakujem pekne. Najskôr by som sa chcela poďakovať spravodajkyni pani Vautman za jej návrh ako viete, tieto dve témy sú e, veľmi technické a spadajú do právomoci výboru LIBE, ale viacero návrhov bolo doplnených e, s cieľom e, viac vyhovieť novým potrebom v oblasti migrácie a bezpečnosti, čo je zrejme najpalčivejšou témou na európskej agende v najbližších mesiacoch a rokoch. Migrácia je však veľmi citlivou témou. Nedávno sme si pripomenuli Medzinárodný e, deň utečencov, musíme zohľadniť všetky citlivé aspekty, ktoré s tým súvisia. Musíme si plniť naše európske povinnosti, zodpovednosti. Schengenský priestor a Schengenský verbačný systém sú zárokami našich základných slobod. EPP podporuje silný, efektívny systém SIS. A tiež vždy podporujeme aj aktualizáciu systémov, aby fungovali lepšie v prospech našich občanov. Avšak Mám dojem, že celková terminológia, ktorá sa používa vo stanoviskách, je často príliš kritická a naznačuje, že aktuálne systémy nefungujú dobre a že chádza k porušovaniu práv. Tento negatívny výklad rozhodne naša skupina nepodporuje. Domnievame sa, že um, pracovníci na vonkajších hraniciach odvádzajú obrovský kus práce vo veľmi zložitom prostredí, vo veľmi zložitých okolnostiach a Naša skupina EPP je vďačná za ich prácu, budeme naďalej podporovať ich eh, vo všetkých možných formách. Preto sme predložili spravodajkyni iný návrh v súvislosti so zlepšeným znením niektorých, eh, konkrétne jedného z kompromisov a chceme sa s nádejou vyjadriť, že sa nám podarí dopracovať priateľnému riešeniu pre všetky strany. Nemá príliš zmysel doplňať vždy eh, pri plnom dodržaní základných práv a, a pri ochrane všetkých základných práv migrantov. Ide o základné princípy legislatívy EU, iba opakovanie týchto zásad v podstate iba má za následok dlhšie, menej konkrétne texty, čo v konečnom dôsledku nespôsobuje vyššiu bezpečnosť šengenského priestoru, čo sa týka otázky kompromisu v súvislosti s deťmi že by nemali byť nútené odozdávať otlačky prstov alebo e, znázornenie tváre. Domnievame sa, že lepšie znenie by sa mohlo nájsť. Toto sú kompromisy 1 a 3. Takže Chceme sa poďakovať pani spravodajkyni a aj sekretariatu výboru AFED a sme ochotní spolupracovať v snahe dopracovať sa ku konštruktívnym kompromisom úrusnosti, aby sme sa e, dopracovali k lepšej bezpečnosti našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Tonino Picula. Hvala. Schengenski informacijski sústav okusnice je šengenske... Ďakujem pekne. SIS je základom pre šengenskú spoluprácu a zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o slobodný pohyb v rámci šengenského priestoru. Tento balíček je teda jeden zo troch návrhov, ktorý sa týka implementácie a zlepšenia existujúceho systému je potrebné eh, podporiť a posilniť eh, tieto opatrenia, pokiaľ ide o bezpečnostný program pre eh, migráciu. Sú tu niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú práve prístupu k vyzbieraným údajom v rámci článku 20 bod 1. Je potrebné zdôrazniť zber informácií, ktoré pochádzajú z iných E, preukazov totožnosti. E, pokiaľ ide o nezákonné pobyty, ja podporujem návrh e, tohto nového textu, pretože ten nám umožní oveľa lepšie využívanie SIS, aby sme zabezpečili väčšiu bezpečnosť v rámci šengenského priestoru. Je potrebné lepšie monitorovať tieto informácie, ktoré nám prichádzajú a takisto aj migračné toky a tiež vzájom, zabezpečiť vzájomné uznávanie týchto informácií. Toto je text, ktorý sa týka práve stanovenia hraníc. Pokiaľ ide o Chorvátsko, môj členský štát, ktorý je súčasťou Európy, avšak ktorý ešte nie je súčasťou šengenského priestoru, definovanie vonkajších hraníc je práve kľúčovou otázkou. Či už ide o vonkajšiu hranicu EÚ alebo vonkajšiu hranicu šengenského priestoru, to je otázka, pretože v článku 6 eh, vonkajšia hranica je stanovená ako vonkajšia hranica hranice EÚ. Ja som predložil preto pozmeňujúci návrh číslo 12 a dúfam, že kolegovia podporia tento môj návrh. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán Picula. A teraz pani Lösing za zelených, pardon, za GUE. Ďakujem. Budem teraz hovoriť v mene svojho kolegu Miguel Orbana, ktorý tu nemôže byť. Najskôr kolega by sa chcel poďakovať spravodajkyni podporíme akýkoľvek návrh, ktorý bude mať za cieľ podporu a posunenie ľudských práv. Aj keď kompetencie výboru AFED sú veľmi obmedzené, chceli by sme zdôrazniť, že pre nás je mimoriadne dôležité, aby práva a dôstojnosť e, všetkých ľudí boli zaručené a preto pre nás kompromis číslo 4 je nevyhnutný prístup k osobným údajom a tiež e, možnosť ich úpravy by mali byť zaručené vrátanie pre prístupe k tretím príslušníkom, teda príslušníkom tretich krajín, ktorí nie sú na území EÚ. Pre nás v oboch správach sú zásadné boty spojené s personom údajov. Domnievame sa, že akékoľvek informácie alebo databázy by sa nemali posúvať eh, tretím krajinám ani v prípade návratov. Chceme odsúdiť akékoľvek snahy prepojiť riadenie migrácie, kriminalizáciu a terorizmu. Domnievame sa, že eh, migračná politika EÚ sa eh, podľa nás orientuje reštriktívnym spôsobom a smerom k trestom aj to proti našim hodnotám, ako sme už uviedli. Chceme podporiť všetky kompromisy či pozmiece návrhy, ktoré budú mať za cieľ ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, najmä v tretich krajinách. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Lusing. Chcel by som ešte pripomenúť kolegom, že hlasovanie výbore AFED prebehne 11. júla k týmto dvom bodom. A teraz e, prejdeme k 8. bodu. Ide o predlženie štúdie o financovaní islamského štátu. Komisia spolu s e, rozhodnutím koordinátorov o tom rozhodla štúdia, skúma povahu financovania islamského štátu a tiež skúma e, zdroje financovania finančného manažmentu a tiež zohľadňuje rozhodnutia medzinárodného spoločenstva v boji proti financovaniu islamského štátu, vychádzajúc z viacerých odporúčaní Európskej únie. Teraz by som chcel privítať pána e, Jean-Claude Kozelana. Kde ste presne v sále? Máme tu pani Agnes Levalua. Dobrý deň. Nech sa páči, posaďte sa. Pán Koserin, aj vás vítame. Dobrý deň. So please take a seat. Uh, Monsieur Cousseron has been ambassador for France. Pán Kusera pôsobil ako veľvyslanec v Egypte, Iroku a Sýrii a tiež bol vymenovaný za riadeceho riaditeľa pre vonkajšiu bezpečnosť e, na úrovni francúzského ministerstva obrany. Pani Levalua je odborníčkou na aktuálny arabský svet. E, tiež e, zastupujete Académie diplomatique internationale, a tiež Sciences Po Paris a tiež zastupujete výskumný ústav pre Stredomorie a Blízky východ. To je naozaj veľmi dlhý názov. Srdečne vás oboch vítame na schôzi nášho výboru. A keďže Máme 7-minútový e, časový skurs. Chcel by som vám ich hneď dať slovo, aby ste nás informovali o hlavných záveroch tejto štúdie. Neviem, ktorý z vás by chcel začať. Zrejme dáma. Nech sa páči, pani Levalois. A potom, pán Kuserov, možno by ste sa mohli obmedziť na zhruba 10 až 12 minút, tak aby potom ešte zvyšil priestor na diskusiu. Celkovo máme 30 minút na tento bod programu. Nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, dobrý deň, dámy a páni poslanci. E, my sme tu prišli, aby sme predložili túto štúdiu, ktorú sme realizovali ohľadom financovania e, islamského štátu. E, budem vám predkladať takú krátku prezentáciu, v akom stave sa nachádza financovanie tejto organizácie a potom odovzdám slovo veľvyslancovi Kuseronovi. Najprv prvá dôležitá vec je to, že organizácia Islamenský štát je dosť komplexná organizácia. Je to najbohatšia teroristická organizácia na svete, toto je dôležité. Bolo, aby ste pochopili financovanie tejto organizácie. Prečo e, sme kvalifikovali túto organizáciu najbohatšou na svete, lebo je to organizácia, ktorá je na určitom území, e, kde, ktorú obsadila al qaeda al ktorá tu bola pred islamským štátom Islamom, od ktorých e, sa islamský štát inšpiroval. E, islamský štát však má určité teritorium, ktoré kontroluje, čo umožnilo mu získať také finančné zdroje, ktoré sú značné. Tieto finančné zdroje sú hlavne ropa, pretože región, kde Islamský štát momentálne operuje medzi Irakom a Sýriou, je veľmi dôležitou ropnou uh, oblasťou. Potom je to tiež oblasť, ktorá im umožňuje aj poľnohospodárske produkty kontrolovať, ako je napríklad pšenica. A potom tam je veľké e, zdroje pochádzajú z, paše, e, z pašovania rôznych e, produktov, napríklad starožitnosti, umeleckých predmetov a tak ďalej. Z toho majú takisto financie, pretože viete, že toto je koliska civilizácie, kde máme archeologické veľké nálezy. A potom ďalším zdrojom, ktorý je veľmi dôležité, je na začiatku vytvorenia islamského štátu to bolo vyplínenie blank, hlavne Mosulskej banky, ktorá umožnila tejto organizácii mať prvé, prvú miliardu eur, dolárov, ktorým umožnilo vytvoriť e, túto organizáciu e, v tomto teréne. Potom je to zdaňovanie obyvateľstva, pretože islamský štát má určité územie, je tam určité obyvateľstvo, ktoré obýva toto územie a islamský štát e, kontroluje až 8 miliónov obyvateľov na území, ktoré okupuje, kde je veľmi dôležitý zdaňovaný systém, takisto aj tieto finančné zdroje umožnili tejto organizácii nielen mať financovanie zvonku, ale mať dostatok vlastných finančných zdrojov, na, ktoré som už spomenula, aby mohli prežiť, aby mohli fungovať. Čo sa teda deje? boli prijaté opatrenia, aby sa e- územná expanzia islamského štátu zastavila a aby nemalo prístup k týmto prírodným zdrojom, o ktorým hovorím. Obzvlášť ide o bombardovanie Národnej celosvetovej koalície, aby nemohli využívať ropné zdroje, ktoré islamský štát kontroluje, aby nemohol už ako pašovaný tovar túto ropu predávať. Tým pádom prišli oznak väčšinu časť svojich zdrojov, pretože spojenci zbombardovali niektoré ropné zdroje, niektoré ropné ťažiska a tým pádom sa ocitli bez časti týchto prostriedkov. Toto bombardovanie spojencov spôsobilo to, že územie, ktoré okupuje islamský štát, sa znížilo, zúžilo. A, takže teraz tu máme organizáciu, ktorá stráca na dychu, ktorá už má menej územia pod kontrolou ako proti tomu, kedy táto operácia v roku 2014 začala. Táto organizácia v súčasnosti má veľa menej finančných zdrojov ako na začiatku, pretože je tam menej osôb, čiže aj menej osôb, eh, ktorých by mohli hm, islamský štát eh, zneužívať a vyberať od nich dane, pretože že ich je menej na tomto území ako v začiatku. Takže v súčasnosti organizácia stráca nádychu, ako som už povedala, má veľa menej financií a menej je atraktívna takisto aj pre mladých, pretože na začiatku im boli poskytnuté eh, veľmi vysoké platy a veľa mladých eh, pritiahlo práve to, že dostali platy za tzv. bojov, platy bojovníkov, ktoré boli veľmi atraktívne, avšak v súčasnosti už to tak nie je nechcem povedať, že táto organizácia už neexistuje a že nemá kapacity, aby škodila. A to značne. Zohľadnila takisto aj tú skutočnosť, že má menej prostriedkov k svojej dispozícii a adaptovala sa na túto novú ekonomiku, ktorej musí čeliť. A je pravda, že v súčasnosti sa nachádza v oveľa väčších ťažkostiach a by k sebe nových bojovníkov, pretože sa im neplatí toľko ako na začiatku a sú tu určité napäť, je tu určité napätie medzi bojovníkmi, pretože tie nie sú platení, neplatia im toľko, koľko by mali za ich boj a pokiaľ ide o informácie z islamského štátu, niektorí sú oveľa menej platení ako bojovníci, keďže majú menej k dispozícii finančných prostriedkov, aby ich pritiahli, tak musel Islamský štát vo svojich eh, informáciách eh, eh, sa snažiť zabezpečiť, priťahnuť ľudí inými prostriedkami. Takže momentálne hospodárstvo sa zmenilo islamského štátu oproti tej situácii, ktorú som spomenula na začiatku, ale môžeme, ak chcete sa aj do detailov na to pozrieť, lebo na, na, na koniec by som povedala, že už organizácia nemá tie isté zdroje ako na začiatku. Neznamená to, že už nefunguje. Myslím si, že tu musíme jasne hovoriť a pán veľvyslanec vám povie k tomu viacej, k tomuto druhému bodu. Bien, Agnès Levalois vient de nous expliquer. nám práve jasne povedala, že prečo a ako táto organizácia prišla o svoje zdroje a svoje kapacity, aspoň ich určitú časť a ako tá situácia v súčasnosti je iná ako predtým. Prišlo určité územie, prišlo o finančné zdroje, prišlo o veľmi dôležité e, zdroje a takisto aj o, o svoju e, centralizovanú organizáciu, hlavne v mestách. Tiež prišla o kapacity podpory tiež e, pokiaľ ide o externé aktivity a tiež e, e, treba zdôrazniť, že mnohé štáty oslabili tieto ich schopnosti Čiže tieto ambície, táto štruktúra e, momentálne sa mení v islamskom štáte. Všetci pozorovatelia sa domnievajú, že to neznamená, že táto organizácia stratila svoje škodlivé schopnosti alebo že všetky svoje prostriedky už nemá. Väčšina pozorovateľov sa domnieva, že príde niečo po No, na tým sa treba zamyslieť, aká bude budúcnosť tejto organizácie, aká bude budúcnosť tohto finančného systému tejto organizácie a jej škodlivých možností, ktoré môžu mať určité dopady. Avšak tieto scenárie nie sú vôbec napísané. Potrebné sa nad tým zamyslieť, presnejšie pozrieť na to, aké sú faktory, ktoré môžu v súčasnosti sa stať dôležitými, aby sme pochopili, čo vlastne všetko sa môže stať a ako môžeme eh, aké môže táto organizácia mať prostriedky, ako môže škodiť. Veľmi jednoducho. Máme tu prvú hypotézu, prvý scenár, ktoré, ktorý je veľmi jednoduchý a nezlova to spomenula. Ide o organizáciu Islamský štát, ktorá už nie je takým teritoriálnym zoskupením, organizáciou, kde bolo hlavné mesto a niektoré centralizované úrady, finančný systém a takisto aj komunikačný centralizovaný systém. Toto všetko viac menej už nefunguje v súčasnosti, takže to bude také rozriedené. Nie len to bude eh, <clears throat> oslabené, ale bude to aj také roztrieštené, pokiaľ ide o územný charakter. Akým spôsobom to zatiaľ nevieme, ale uvidíme, že či budú uh, urobiť uh, takým tým uh, systémom filializácie, ako to urobila Al-Qaeda v tom prvej v tej prvej etape tá organizácia nestratila svoje schopnosti škodiť, ale uh, momentálne svoje kapacity má také roztrieštené. Určite to bude mať dopady, že nebude previazaná na určité územie, bude sa snažiť pustiť uh, alebo rozšíriť svoj vplyv na púšte, nielen v mestách, či naďalej nebudú e, sa snažiť konať v mestách, nie budú sa snažiť zmeniť spôsob konania. E, žiaľ Bohu, to bude pravdepodobne taký low-cost terorizmus. Možno, že to nie je tá správna e, ten správny pojem, ale budú sa snažiť e, e, terorizmu zabezpečiť takým menej nákladným priestorom. Bude to menej taký e, škodlivý, menej taký nebezpečný a menej mŕtvych pritom bude. Avšak určite je tu nebezpečenstvo, že to bude viacej zamerané na jednotlivcovanie na skupiny, že to budú také disperzné aktivity, také roztrieštené. A presnejšie napriek e, tomu, že táto organizácia e, bude ešte naďalej aj mať centrálnu zložku, ktorá bude viesť všetky tieto aktivity, e, tie útoky budú také jednotlivé. Pokiaľ ide o tú prvú definíciu islamského štátu, organizácie, ktorá bude mať teraz menej zdrojov. Na septembri sme, v septembri sme hovorili, že uh, už uh, tých uh, stroj, tých zdrojov má menej, že tu bude terorizmus, ktorý bude menej nákladný, avšak taký istý nebezpečný, ako bol ten predtým. Môžu sa vybrať touto cestou. To znamená, že treba zvažiť aj otázku financovania, ako aj zdrojov boja, spôsobov boja proti islamskému štátu. V súčasnosti na najlepšou aktivitou členských štátov, alebo najlepším rozhodnutím členských štátov bolo siahnuť im na ich finančné zdroje, aby boli závislejší od financovania. A to však môže spôsobiť, že budú fungovať práve takým low systémom. A či táto hypotéza že organizácia bude menej nákladná, bude jedinou hypotézou? Nie, môže. Sú tu aj ďalšie hypotézy, môže sa stať aj iné. Naopak, táto organizácia nebude akceptovať túto svoju roztrieštenosť a stratu svojej síly, ale bude sa snažiť valorizovať to, čo jej zostane. Čiže taká tá centrálna organizácia, ktorá sa roztriešti, bude to taká propagandistická mašina, ktorá funguje pretože už je tu štruktúra organizácie, ktorá naďalej trvá existuje a či sa to bude zúžovať, to je ešte otázka. Ak e, nemáme však e, dôvod e, si povedať, ako to bude vyzerať, ide o to, že či táto organizácia prežije, či bude sa snažiť hľadať teraz nové finančné zdroje a kde ich bude hľadať, ktorým smerom sa vyberie, napríklad v rámci nových technológií alebo crowdfunding, alebo sa bude snažiť zhodnotiť a viacej využívať podporu, ktorú môže mobilizovať získať. A takisto bude sa snažiť využívať aj zdroje eh, eh, z finančných špekulácií, ktoré môže takisto využívať eh, vďaka moderným technológiám a bude sa môcť takto snažiť znásobiť tieto finančné zdroje. Toto znamená, že tu máme viacero hypotéz, pokiaľ ide o budúcnosť tejto organizácie. Na jednej strane taká tá roztrieštenosť a na druhej strane táto organizácia sa bude snažiť eh, buď využívať buď eh, pašeráctvo alebo mafiánske praktiky a bude sa snažiť eh, prežiť hlavne to, čo je najdôležitejšie v jej súčasnej organizácii, svoje štruktúru, pokiaľ ide o rozhodovacie orgány a pokiaľ ide aj o vojenské velenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Levalua, pán Kusra. Teraz by sme sa obratili na kolegov, aby sa vyjadrili konkrétne. Jeden kolega sa hlási, teraz už sa ich hlási viac. Najskôr som chcel e, už takmer dať ako prvému slovo e, pánovi Korovi Mikemu, to by bolo naozaj veľmi mimoriadné, ale už sa hlási iný. takže za EPP nikto, za socialistov pán Picula, nech sa páči, ďakujem. Chcel by som položiť veľmi jednoduchú otázku. Samozrejme, veľmi pozorne som si vypočul, čo ste povedali o financovaní islamského štátu. Isté, že je jasné, že peniaze priamo súvisia s územím, ale teraz tzv. islamský štát stráca svoje územia. Mohli by ste nám povedať, eh, aká je situácia s zraničným financovaním islamského štátu, medzinárodným financovaním zo zahraničia, najmä z krajín Perského zálivu alebo iných? krajín, čo zahraničná pomoc. Hovoríme veľa o zahraničných bojovníkoch, ale a ako to vyzerá zahraničná pomoc islamskému štátu? Aká je teda situácia v súvislosti s tým? Ďakujeme. Ďalej pán Austrevičius za liberálov. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať za informácie o tejto mimoriadne významnej téme, ktorá sa týka financovania islamského štátu. Chcel by som sa opýtať, nakoľko je jasné, či došlo k nejakým snahám aj iných politických skupín ponaučiť sa o TISISu, ako sa dostať k financovaniu. Je to totiž akýsi know-how, ktoré teroristi majú k dispozícii a mohli by to využiť aj iné teroristické nebezpečné skupiny, organizácie na celom svete, aby využili isté poznatky, ktoré získal um, aj islamský štát. Ďakujeme pekne teraz za GUE NGL, pán Kosu. A mne gustaría que bol by som rád, keby e, nám poskytli ste niekoľko aspektov, ktoré som tu nezaregistroval. E, čo sa deje v Iraku, si treba uvedomiť, že je niečo iné ako to, čo sa deje v eh, Sýrii, pretože Al-Qaida mala mm, prepojenie na eh, iracké vojsko, takisto aj pokiaľ ide o tie vojenské základne a eh, vládu Al-Malikiho vo Falu či v Ambare to bolo také úplne odlišné, pretože tu máme 889 rôznych národností, ktoré boli súčasťou týchto band. Ale pokiaľ ide o to obchodovanie s ropou, to pašovanie ropy, ktoré prechádza cez tureckú hranicu. To je to isté, čo sa deje v Sýrii, ako aj v Iraku, čiže využívanie ropných zdrojov. Ja by som však chcel vedieť, či cez e, e, perské, krajiny Perského zálivu sa dostávajú tieto peniaze cez e, ich banky. Či to ide, či to všetko funguje vďaka tejto sieti, ktorá to umožňuje. Ďakujem. FDD. Ďakujem pekne, pán Carver, za FDD. Ďakujem, pán predseda. Pán Kuzo. V podstate spomenul jednu vec, ktorú som sa spomenul aj ja. Ďalej, čo sa týka finančných príjmov, e, či už islamský štát e, je skutočne zranený alebo nie. Chcem sa opýtať, či sú nejaké finančné dôkazy o tom, či by sa niektoré časti islamského štátu mohli prípadne e, oddeliť ako nejaké oddelené odnože, že by sa viac orientovali na inú činnosť, dajme to v kontexte Jemenu, to by bolo veľmi zložité eh, vzhľadom na výskyt Al-Kaidy na arabskom polostrove. Eh, tak či tak, myslíte si, že je riziko, že sa islamský štát v podstate pretransformuje na niečo iné pod nejakým iným názvom? Ďalej pak Horvi Mike. Ja mám e, kilka pytań. Mám niekoľko otázok. Poprvé, Kto kupuje vlastne tú ropu? Pokiaľ ja viem, a hovoril som s veľvyslancom krajiny na Blízkom východe, tak som počul, že vlastne Američania kupujú tú ropu a aj Turecko kupuje ropu od ISIS a vzhľadom na tie každodenné postupy, ako je potom možné, že sa zatiaľ nezničili ropovody a vrty, to sa dá zničiť za dva dní. Prečo im to nikto nezničil? Prečo im nezobrali tento zdroj? Ďalšia vec, ktorú nerozumiem, možno, že je to E, preto, že ľudia to nechcú jednoducho asi zničiť, Bo nič nemám. Mám taký pocit, že útoky koalície E, nesmerujú k tomu, aby neprežili. Ale otázka je, či naozaj prežijú. E, taktiež sa chcem poďakovať za vybrať tú tému, ako aj za možnosť dokončiť e, za túto možnosť, že sa môžeme zúčastniť tejto diskusie. Musím povedať, že aj ja nedokážem celkom pochopiť, ako je možné, že stále majú príjmy z ropy, že stále majú takýto zdroj. Predsa z vojenského hľadiska sa takéto body dajú ľahko identifikovať, vieme, kde sa ťaží ropa a vieme to už veľa rokov a jednoducho sa to akceptuje, je to beztrestné, ako to môže vôbec takto ďalej fungovať. To poprvé. Po druhé, e, e, ISIS je oslabený a niektoré pevnosti padajú, ale otázka je, že či naozaj dokážeme zadefinovať a merať, ako sa zmenšuje, o čo sa zmenšuje ich územie pretože keď stratia veľa, potrebujú podporu a financovanie zvonka. A toto sa už analyzovalo. Podľa mňa e, je práve financovanie ten najdôležitejší zdroj na ich oslabenie. Milí kolegovia, máte približne 7 minút na odpoveď. Keby ste sa medzi sebou dohodli, kto by chcel odpovedať, nech sa páči, dámy prvé. Myslím, že si treba uvedomiť jednu vec, a síce Daesh eh, v otázke eh, vlastníctva územia eh, došlo k výraznému poklesu a to, že majú čoraz menej územia pod kontrolou, má priamy dopad na ich možnosti financovania. Teda musíme si uvedomiť, že v súčasnosti Eh, Daesh už nemá eh, rovnakú kontrolu nad eh, celým územím, na ktorý mal pôvodne. A to je skutočný hlavný dôvod za poklesom financovania. Čo sa týka otázky ropy, tu sa treba uvedomiť, že Daesh využil z počiatku svojho výskytu v regióne e, sieť kontrabandu, ktorá existovala v tomto regióne už e, odjak živa. Je to púštny región, keď sa dajme tomu pohoriť, samozrejme na región Raky, e, čo je centrom islamizmu v Sýrii a potom celý región, kde sa usadil Daesh. Je to región, ktorý je v podstate púštnou oblasťou a tam už fungoval obchod na čierno a teda Daesh len v podstate využil už existujúcu sieť, rôzne pobočky. Niekedy je to ťažko pochopiteľné, ako je to možné, ale je to preto, že tieto siete už existovali aj predtým a organizácia v podstate len ich e, znovu zaktivizovala a rozhodla sa predávať e, ropu Eh, do Iraku, do Turecka bez toho, aby išlo ne, o nejaké rozhodnutie priamo štátov. Ide o využitie siete, ktoré sa oživili s ľuďmi, eh, ktorí riadili tieto siete a podstate e, len využili to, že tá organizácia bola ochotná prijať e, takýto spôsob obchodu, aby sa mohli aj na tom obohatiť. Došlo poklesu ich príjmov vzhľadom na uvedomenie si medzinárodnej obce, dajme tomu, čo sa týka obchodu s, so starožitnosťami. E, pôvodne bolo možné predávať tieto starožitnosti, teraz je to zložitejšie, pretože vznikli systémy na identifikáciu a tiež na to, aby sa predišlo tomu, že tieto siete e, pašerákov by mohli fungovať. E, je o mnoho jednoduchšie odhaliť, odkiaľ pochádzajú. Teda tieto všetky opatrenia boli efektívne. Znamená to samozrejme, že teda neznamená, že tieto siete boli úplne zničené, existujú ešte stále, ale máme o mnoho lepšiu kontrolu nad ich činnosťou a tiež dochádza k strate ich príjmov z dôvodov, ktoré som už popísala. Ďalej, čo sa týka medzinárodného financovania, treba si uvedomiť, že ešte predtým, než e, Daesh obsadil Mosul či e, Fajžu, e, viacero obchodníkov, podnikateľov celého regiónu z krajín Perského zálivu, ale nie len, financovali tieto jednotky, aj keď pôvodne neboli súčasťou Daešu, veľmi rýchlo, keď si títo finančníci uvedomili, v čom spočíva ideológia islamského štátu. E, mnoho z nich zastavilo svoje financovanie, pretože títo ľudia, títo obchodníci si uvedomili e, neuveriteľné schopnosti e, a škodiace dopady Daešu ďalej zakat umožňuje e, distribuovať 2 e, až 2,5 svojich príjmov v prospech islamskej obce. To je jedno z pravidel um, islamu. Takto to veľmi dlho fungovalo, teda mnoho bohatých moslimov v podstate finančne podporovalo uh, islamský štát, až kým si neuvedomili, aké škodlivé účinky má uh, táto organizácia pôvodne sa totiž Dáš prezentovala ako charitatívna organizácia, ale po vstupom času e, došlo k uvedomeniu si, v čom spočíva jeho činnosť. Uvedomili si, že nie je e, želateľné, aby naďalej Dáš podporovali. Ani Lua už v podstate odpovedala na väčšinu otázok. Chcel by som len dodať jednu či dve veci. Je pravda, veľmi jasne, že Daesh neskončí svoju činnosť zo dňa na deň, e, je oslabený, e, už aj obchodovanie je významne oslabené, ehm, aj e, tiež kontakty na hraniciach sú obmedzené, už nemôže prebiehať obchod medzi Irakom a Tureckom, medzi Irakom a Iránom, medzi Irakom a Sýriou. To je jednoducho fakt, realita. Et tous les trafics ne sont pas simplement euh, ten obchod nie je len eh, eh, spojený s tými sociálnymi eh, príčinami, kmeňovými otázkami, ale je tu takisto aj situácia okolo sunnickej komunity, ktorá je tu vo väčšine, ktorá je v ťažkostiach, ktorá je trošku taká oslabená v súčasnosti a myslia si, že je to nespravodlivé voči ním, takže je to jeden z tých výrazov, ktoré používajú. Takže je to ten obchod, ktorý vždy fungoval, funguje a, Ja viac menej som asi povedal všetko. Okay, thank, thank you, colleagues. Any further... Ďakujem kolegovia. Máte ešte nejaké otázky, pripomienky? Pokiaľ viem, mali by sme, dostať teraz, ešte, mali by sme mať teraz ešte krátku prezentáciu. Stačí vám 5 minút na ňu? OK, takže maximálne 5 minút. Bonjour. By som vám veľmi rýchlo chcel prezentovať jednu štúdiu, ktorá bola na základe satelitných snímkov eh, zrealizovaná, e, ktorá e, sa týka meteorologických e, snímačov NAZI, ktorá pochádza sa so februára 2017, ktorá nám umožní objasniť aktivity ropných stálych základní v Sýrii údaje MODIS nám umožňujú e, vidieť tie termické e, prvky v rámci tejto oblasti. Máme tu e, pozíciu ropných základní, čo nám umožní ozrejmiť, aká je aktivita. Vidíte tu dve ropné polia, ktoré fungujú a jedna zóna plná rafinérií Tu vidíte napríklad e, ropné ťažobné polenie, ktoré sa nachádza na západ od Palmíre v strede e, krajiny. E, tam si je silné termické e, pole, ktoré nám ukazuje, že je to aktívne a tuto máme takisto aj modul Sentinel-2, ktoré vykazuje známky plynu. E, tieto e, obrázky nám umožňujú aj Eh, vidieť, aká je tu ťažobná činnosť. Tuto sme videli tieto dve a detekovali tieto dve zóny. Vidíte tu dve, dva úniky dymu vpravo a vľavo. Vidíme, že je, toto nám indikuje, že sú tu také rafinérie, ktoré fungujú. Tuto máte panorámu jednotlivých rafinérií, ako aj e, fixných e, stredisk, ktoré fungujú a potom aj aktívnych e, rafinérií. Je to z februára 2017 v sivou farbou sú označené oblasti, ktoré majú v rukách islamský štát, čo E, žltou sú to kurdi, v červenou vládne zložky a e, bledou to sú postalecké zložky, ktoré, postalecké ozbrojené zložky, ktoré toto majú e, vo svojej moci. A pevné, fixné inštalácie či v vládnych rukách, ako aj v kurdských rukách, môžeme nájsť na tomto území. Ďakujem za vašu pozornosť. Okay, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Dáma a, pán za vaš, a páni za vaše prezentácie. Kolegovia, prosím, keby ste si pozreli túto analýzu aj z našho politického oddelenia o financovaní ISISu. Je to veľmi zaujímavé čítanie. A takto sa dostávame k bodu číslo 9. Ale skôr, ako ho začneme, chcem pripomenúť každému, že ide o stretnutie in camera a preto len politické skupiny, pracovníci EÚ a oprávnení pracovníci tu môžu ostať. Všetci ostatní, prosím, keby ste opustili našu rokovaciu miestnosť teraz.